Je to program, pán, je to správa pani Steinruck, program sociálnych zmien a sociálnej inovácie. Pani Steinruck má v tejto súvislosti slovo. Ďakujem. Chcem najprv poďa- poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za dobrú a intenzívnu spoluprácu od samého začiatku. Som presvedčená, že spoločne s návrhom komisie vytvoríme silný návrh, a prispeli sme k tomu, že e, je tu spoločná pozícia v trialógu. E, moja vďaka patrí i komisii a cyperskému a e, írskému predsedníctvu. Veľa sme pracovali, veľa sme bojovali, nie vždy to bolo ľahké, avšak v konečnom dôsledku všetky kompromisy sú únosné. O čo vlastne ide? Nuž tak program spája tri samostatné programy. Najprv program Progress podporuje e, rozvoj a koordináciu európskych politík v oblasti zamestnanosť, sociálna ochrana, sociálne začlenenie a pracovné podmienky. Druhý program sa volá EURES. Jeho úlohou, úlohou jeho siete je e, informácie a siete pre mobilné pracovné sily i zamestnávateľov i pre občanov, ktorí E, využívajú právo na voľný pohyb e, zamestnancov na e, území EÚ. Potom tretí program mikrofinancovanie, udelovanie mikrokreditov ohrozeným skupinám, vytváranie najmenších podnikov a podpora existujúcich malých podnikov. I teraz sa, sociálne podni- sa poskytujú sociálnym podnikom mikrokredity. Východisková pozícia to bola otázka ako spojí komisia tieto tri programy a na začiatku sme mali veľa otvorených otázok, pokiaľ ide o <clears throat> spojenie tých troch programov. Mne tu uh, chýba i súvislosť s bojom proti chudobe, i ďalšie sociálne dôležité témy, i spoločný rámec pre tieto programy. Teraz tu máme program s novým názvom pre zamestnanosť a sociálne inovácie. Program e, sa týka i boja proti chudobe, sociálne zapájanie, kvalitatívne zamestnávanie. Sú tu jasné e, priority podpory v rámci troch podprogramov a okrem toho je tu i za väzné pridelovanie percent. Napríklad v rámci progresu 50 prostriedkov na boj proti chudobu a sociálne začlenovanie. Hlavne budúce financovanie e, pre cezhraničných partnerstiev bolo sporné. Napríklad komisia, tie poradenské miesta pre mobilných pracovníkov v pohraničných oblastiach chcela financovať len cez Európsky sociálny fond. Z nášho pohľadu avšak by to bola bývalá chyba pre existenciu cezhraničných poradenstiev, boli by to, bolo by to stiažené, a existujúce dobré projekty by sa zničili. Podarilo sa nám e, tieto partnerstva vyriešiť, budú naďalej zabezpečené programom EURES práve poradenstvo zamestnancov s rôznymi bilaterálnymi dojednaniami medzi členskými krajinami. To je veľmi dôležité. Parlament po, v tom podprograme vytvoril spoločný rámec, sú tu rôzne pracovné plány pre je všetky podprogramy, nielen pre progres, ako žiadala komisia. Ak komisia chce zmeniť politické priority, už tak potom len s predošlou konzultáciou parlamentu aj sociálni partneri a mimovládky e, posilnili rolu tohoto kompromisu. Nie tak, ako som si želal, ale je to silnejšie než predtým. Čo sme nedosiahli? Výbor pre zamestnanosť naprieč frakciami žiadal štvrtý program na podporu nezamestnanosti mladých. Išlo o to financovať projekty na boj proti nezamestnanosti mladých na pôde celej EÚ Bohužiaľ, rada tu znova ukázala, že sú to len prázdne slova. Mali sme tu možnosť nájsť miesto, kde sme mohli koordinovať čosi naprieč Európou a až dodnes som toho názoru, že by to bolo bývalo na správnom mieste, rozsiahly program pre zamestnanosť mladých i potrebná viditeľnosť. Ovšem, e, s celým kompromisom som e, v sume, sumárom spokojná. Dosiahli sme dobrý kúsok e, legislatívy, ktorá smeruje e, k zníženiu problémov v členských krajinách. Ďakujeme pani spravodajky, hovorí pán predsedajúci. Na vaše záverečné poznámky máte ešte minútu. A teraz k tomuto bodu chcem poprosiť o vyjadrenie pána komisára Andora. Nech sa páči. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, aby som chcel poďakovať spravodajkyni pani Steinbrück, Steinbrück aj pani Bereš, predsedkyni výboru, ako aj všetkým ostatným za konštruktívny prístup k návrhu, na návrhu nuž po, po spolupráci. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť náš spoločný cieľ v období krízy a zmien, čo ovplyvňuje naše pracovné trhy a sociálnu ochranu. Takáto, takýto legislatívny akt veľmi aktuálny. Európa potrebuje nástroj spolu s Európskym sociálnym fondom, aby sme prispeli k inkluzívnemu rastu, podporovali viacej pracovných miest a bojovali proti chudobe a nerovnosti. A program EÚ pre e, zamestnanosť a sociálnu inklúziu má rozpočet 50 miliónov táto podpory, snahy členských štátov vytvoriť a implementovať sociálne reformy. Môžu z toho prosperovať národné, regionálne, ako aj lokálne miestne samozprávy, sociálni partnery a občianská spoločnosť, konkrétne projekty a aktivity testujú reformy priamo v teréne ešte predtým, než hm, zvyšujú financovanie tých najúspešnejších, vrátane cez ESF. No a v tomto kontexte program EASY prispieje 12 miliónov eur na to experimenty ako zamestnanosť mládeže, inklúzia z nevýhodnených skupín. No a tento program umožní komisii zvýšiť politickú koherentnosť a dopad iných európskych politík ktorý k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020, prerasta zamestnanosť ako aj európskeho semestra. Ako iste viete, tak EASY integruje, zlepšuje a rozšíruje krytie troch existujúcich programov Progress, program pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu EURES, Európske zamestnanecké služby a Európsky nástroj financovanie. No a budeme sa, sa bude sústrediť na zamestnanosť mládeže a implementáciu politiky EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a pracovných podmienok na zhromaždení e, dôkazov, vzdelaním informácií, vzájomným školením a testovaním, integrovaním Euresu do EASY. Komisia bude sledovať e, prvé úspešné prípravné e, opatrenia na pomoc podporu zamestnanosti. E, mobilita pracovnej sily je účinný mechanizmus na prekonávanie mm, nerovnováhy na európskom e, pracovnom trhu, hlavne, hlavne povedajúce e, schopnosti nuž a sociálne podniky a nástroje na financovanie sociálnych podnikov podporí podnikanie a vytvorí platformu pre experimentáciou, čo, sa, čo budú môcť navýšiť členské štáty vrátane s podporou Európskeho sociálneho fondu spolu s ESF, fond pre európsku pomoc pre tých eh, najviac zraniteľných eh, a iné nástroje sú, tvoria v tej pilier eh, stratégie zamestnanosti alebo programu zamestnanosti a sociálnej inklúzie do roku 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz prechádzame k rečníkom rôznych výborov. A ako prvý dostane slovo pán Liberacký. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Z hľadiska koncu dôležité dve položky, poprvé všeobecné čiastka, ďalej transparentnosť a použitia finančných prostriedkov. My si myslíme, prvého ten cieľ podporiť mobilitu občanov Európy, aby im bolo pre nich jednoduchšie nájsť si pracovné miesto, vymieňať si najlepšie postupy a sociálna inklúzia. To sú hlavné aspekty, ktoré si zasluhujú na našu plnú pozornosť. Ďalej si myslíme, že transparentnosť rozpridovania zdrojov nebude jednoduchým nástrojom a jednoduchou úlohou. Hovoríme o mnohých transakciách na malé čiastky, avšak ľudia tejto peniaze potrebujú. A takže ja chcem poďakovať spravodajkyni Steinrück. Výsledok na našom výbore, výsledok hlasovania bol taký, že len jeden hlas bol proti. Ďakujem. Ďakujem. Pani Zuber. Ďakujem pekne predseda. V súčasnom rámci môže byť tento program dôležitý to z toho dôvodu, pretože podporuje kvalitnú zamestnanosť, pracovné miesta, ktoré by rešpektovali pracovné sociálne práva. Teraz momentálne máme sociálny útlm, ktorý sa deje v mnohých členských štátov, a to je súčasť zodpovednosti Európskej únie. Takže to chceme riešiť na mieste a nechceme nutiť tých ľudí emigrovať, tak ako sa to deje v mnohých krajinách EÚ. Nie je žiadna krajina, ktorá sa by sa mohla vyvíjať bez kvalifikovaného personálu a taktiež bez mladých ľudí. Hovorí sa, že 30 financovania by išlo na mikroúvery. Myslíme si, že je dôležit, sú dôležité investície do reálneho hospodárstva a taktiež pozitívny postoj Myslím si, že je to všetko ťažko aplikovateľné, pretože nakoniec bude musieť mierniť iba nedostatok verejných investícií. Ďakujem. Pán Poremba. Vážne kolegovia, jeden z piatich ľudí v Európe je ohrozený chudobou a sociálnym vylúčením. Mnoho ľudí je bez práce. Takže máme tu tento nástroj mikrofinancovania a program EURES. Tým sa hľadá nebyrokratické riešenie, skutočné riešenie, ktoré by prinieslo reálne výhody a väčšiu zamestnanosť. Som rád, že ste hovorili predovšetkým o situácii mladých, ako im uľahčiť prístup na trh, hovoríte tam o mikroúveroch, o boji proti sociálnemu vylúčeniu, pretože malé stredné podniky, to je takmer 90 podnikov, ktoré vznikajú v Európe. Je treba taktiež bojovať proti nezamestnanosti mládeže, takže preto tam musíme zahrnúť predovšetkým mikroúvery a myslím si, že dôležité, aby spolupracovali aj miestne a regionálne orgány v týchto programoch a zároveň je treba vziať do úvahy rôzne fázy projektu. Ďakujem, teda bude hovoriť pán Bulon. Ďakujem. Chcel by som poďakovať za túto správu. Je to prvý sociálny program na obdobie 2014 až 2020 sú tu viaceré výzvy. Najväčšia je tá získať program, ktorý bude schopný podporiť konkrétne akcie v oblasti zamestnanosti a mobility pracujúcich, pričom sa bude dobre koordinovať e, a spolupracovať e, činnosť medzi členskými krajinami. Parlament tu chce posilniť e, úlohu cezhraničnej spolupráce, výmena informácií medzi pracovnými úradmi, podpora mobility pracovníkov a tí, ktorí hľadajú zamestnanie, e, pomoc e, podnikom pri hľadaní kvalifikovaných osôb, e, ľudí so vzdelaním, ktorí sú mimo svojich krajín. Druhá výzva je výzva spojiť existujúce tri nástroje do jedného programu bez toho, že by sa stratili e, ciele jednotlivých týchto programov. Parlamentu na jednej strane dosiahol, že riadenie týchto programov bude dobrý koordinovaný a tiež to, že bude definované percento z rozpočtu, aby e, z parlamentu sa smerovali prostriedky hlavne e, voči mladým, e, prostriedky, e, ktoré sú potrebné parlament tu bude na to osobitne dbať. A ďalšia výzva to je snaha vytvoriť eh, podnikov, pod, no, možnosti financovania podnikov mikroúvermi. V tejto súvislosti by som si bol želal, aby sa osobitnosť pripísala podnikom, ktoré boli označené za sociálne činné eh, k dispozícii týchto podnikov. Eh, mládežnícka záruka je tu príkladom, ktorý by bol podporiteľný a verím, že členské krajiny budú mať potrebné prostriedky na dosiahnutie a zmiernenie sociálnych dopadov krízy a s cieľom k rastu a k zamestnanosti. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Darden. Ďakujem, vážený pán komisár, kolegovia. Financovanie v oblasti sociálnych, už o tom sme tento týždeň hovorili veľa, o sociálnych fond a tak ďalej. Teší ma to. Tento program by mal umožniť e, novým sociálnym politikám byť inovatívny. E, je dôlež, e, negociačný tým parlamentu, takisto naša spravodajkynia Juta Steinbrück si zaslúžia obdiv za prácu, ktorú odvedli v prospech tohto programu, ktorý zhromažďuje tri existujúce programy koherentným spôsobom a financovanie je tu vyjasnené. Treba nájsť odpovede, na rast chudoby, nezamestnanosti a exklúzie, treba e, uľahčiť pridelovanie mikroúverov, treba e, zvýšiť hodnotu, pridanú hodnotu Európy, e, národné i regionálne implikátory, rozpočtové prostriedky a rozširovanie dobrých skúseností. To sú základné body pre Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Harkin. Ďakujem, chcem pogratulovať spravodajkyni, ktorá skutočne verila tento program a snažila sa nájsť účinné realizovateľné riešenia. Musím povedať, že som sklamaná, že ten fond máme neprostred konečne pôvodne zamýšľali, pretože všetky tieto tri podprogramy musia mať svoje vlastné zdroje. Predovšetkým podporujem nástroj na mikroúvery, pretože toto pomôže tým, ktorí sú nezamestnaní alebo hrozí, že prídu o prácu a taktiež osobám s nejakým znevýhodnením. Tieto úvery budú pomáhať podnikateľom, predovšetkým mladým podnikateľom pri vytváraní mikropodnikov. Od roku 2010 viac než 6 tisíc podnikateľov už malo prínos z takmer 50 e, miliónov eur v rámci tohto nástroja na mikroúvery. A ja podporujem tento program. Bola som e, aj mm, alebo zúčastnila som sa na trialógu, kde sme rokovali o tomto programe v Írsku u nás máme zavedený tento program ako jedna z 15 krajín, pretože prístup k financiám to je veľký problém pre mladých ľudí, predovšetkým pre znevýhodnených mladých, ktorí sa snažia založiť vlastný obchod. Banky nie sú ochotné nesť to riziko. A toto síce úplne nepremostí ten rozdiel, ale určite to pomôže ľuďom, ktorí chcú pracovať na voľnej nohe a tým, ktorí majú tradične e, horší prístup k financiám. Dúfam, že všetky členské štáty zavedú tento nástroj. Taktiež som rada, že EURES sa zameriava na mobilitu a dúfam, že všetky členské štáty zavedú ten prístup e, jedného e, one stop a dúfam, že sa nám podarí zamedzenia negatívnym účinkom. Ďakujem, kolegyňa Šrete. Ďakujem, predseda. Vážený komisár, milí kolegovia, áno, za veľmi ťažkých podmienok parlament vyrokoval dobrý kompromis a my, zelení, toto podporujeme. Som predovšetkým rada, že naďalej podporujeme cezhraničný program EURES. Podarilo sa nám prostredstvom našej práce v tomto novom nástroji 18 percent eh, všetkých prostriedkov v podstate zarezervovať a tým pádom môže tá práca pokračovať v priebehu nasledujúcich 7 rokov. Umožňujú sa aj nové cezhradičné partnerstva. Myslím si, že to dobrá správa pre partnerstva EURES ktoré existujú v Európe. Absurdná predstava komisie, že by sa to financovalo prostredníctvom EMF, to eh, sa jasne preukázalo ako nerealizovateľné, pretože to bol koniec takýchto partnerstiev. Ako vieme, tak e NF podlieha národným pravidlom, ktoré sú úplne odlišné. Tam to spadá do, spadá do národných kompetencií a za tých podmienok by bolo nemožné etablovať takýto cezhraničný program. Pohraničné regióny ale majú mnohých mobilných pracovníkov, ktorí pracujú v jednej krajine, bývajú v druhej a chcú byť informovaní o svojich právach, tak aby videli svetlo na konci tunele, aby vedeli, ako vyzerá presne ten sociálny systém, aby sa mohli poradiť. To je európska záležitosť. A preto musíme podporovať na európskej úrovni. Ešte chcem povedať jednu vec ohľadom toho nástroja mikroúvery. Aj tam sa parlament jasne presadil a jasne dal najavo, že tieto mikroúvery budú poskytované osobám a spoločnosťam, ktoré by ináč nemali prístup na úverový trh. Tento fond pre mikroúvery je dosť malý a možnosť udelovania mikroveru sa týka len pilotných projektov, preto tu apelujem na všetky členské štáty, aj, aby ste aj v rámci vašich programov ESF založili túto možnosť mikroúverov, tak aby sme túto pilotnú akciu doplnili. Len tak bude možné, aby osoby, ktoré v opačnom prípade nemajú prístup k trhovým úverom, dostali túto možnosť, dostali možnosť si založiť obchodnú existenciu a prípadne už nebyť nezamestnanými. Je to dobrý program, môže byť úspešný a myslím si, že spolu rozhodnutie zo strany parlamentu tu skutočne prinieslo veľkú pridanú európsku hodnotu. Ďakujem. Pani kolegyňa van der Kamen bude hovoriť ďalej. Ďakujem, pán predseda. Nuž, <clears throat> prostriedky, ktoré miznú v rámci pomoci, pokiaľ ide o politiku bývania, už tak tu mnohé inštancie nemajú možnosť e, spolurozhodovania. Komisia tu má rôzne ciele pre, pre programy, ale v skutočnosti sú to len teórie, nedá sa to implementovať. Národní politici nemajú dočinenia s cieľmi EÚ. My si myslíme, že treba oslovať politikov, vlády a parlamenty. Nie. Len príkazy cez bruselských byrokratov. Chce sa tu modernizovať a realizovať sociálne experimenty, ale najväčší experiment, ktorý vôbec existuje, no už tak to je to, že sa zákony eh, odstraňujú a že sa prostriedky vracajú členským krajinám. Žiadne miliardy eh, by sa nemali poskytovať na tieto sociálne hry. Slovo má pani Bastios teraz. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu a tiež vďaka pánu komisárovi za účasť. Kríza, ktorú zažívame, už tak zničila zamestnanosť, sociálne dopady, sú tu rozdiely medzi členskými krajinami. My patríme k Únii a tie problémy, ktoré majú niektoré členské krajiny, no, tie sa e, odzrkadľujú aj na ďalšie. Musí sa teda koordinovať na úrovni EÚ e i na úrovni štátov pre zamestnanosť a boj proti chudobe, ale tiež v oblasti sociálnej e, bezpečnosti, pretože len takto možno dosiahnuť sociálne ciele, ktoré sú v stratégii 2020. Preto je dôležité štrukturovať nové programy, ako napríklad program zamestnanosti a program pre sociálne inovácie, o ktorom hovoríme, tieto programy potom môžu dať odpovede na tieto otázky o EURES, progres, mikrofinancie pre zamestnanosť. Už stále treba pripomínať, že situácia dotknutých krajín je veľmi ťažká, hlavne pre mladých. Dúfame, že tento program bude predstavovať aj riešenie, tak aby potom sa vytvorili pracovné miesta, aby tu bola dobrovoľná a dobre možná pracovná mobilita. Ďakujeme, teraz má slovo pani Štrela. Ďakujem, pán predseda. Chcem v prvom rade poďakovať poďakovať pani spravodajky, za jej k vynikajúcej práci, ktorú odviedla a chcem jej poďakovať za to, že tie návrhy výboru pre práva žien podporila. Rovnosť medzi ženami a mužami, to, už takto je veľmi dôležité v politike zamestnanosti. Európska únia musí prijať určité zákonodárstvo a to sa týka i nových zdravotných rizík, avšak treba dokázať vždy zladiť súkromný rodinný život s pracovným životom. Väčšina pracovných podmienok no už tak tie súvisia i s podpornými službami pre rodinu. Ide tu tiež o dobré systémy pre materskú a otcovskú dovolenku. Samozrejme, že schopnosť zamestnanosti žien sa dá zlepšiť E, keď je tu prístup k mikroúverom 70 e, žien. No už takto máme v stratégii 2020 pre ich zamestnanosť. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Esaja. Ďakujem, pán komisár. Nuž, tak vo výbore sme dobre pracovali s pani spravodajkyňou, pretože budúce pracovné miesta v Európe znamenajú ochotu k mobilite. Momentálne je to veľmi malá časť e, e, ľudí, ktorí pracuje v iných členských krajinách. Je tu ďalej starnutie obyvateľstva a potrebujeme energeticky účinnú spoločnosť. To znamená, že pracovný trh sa veľmi rýchlo mení. V určitých oblastiach existuje nedostatok E, možností. Súčasne tu máme problém nezamestnanosti, pracovné možnosti pre všetkých, aj e, konkurencieschopnosť. Na to potrebujeme v EU nové, veľmi schopné, schopných mladých ľudí. Na to potrebujeme sociálne zmeny, sociálnu inováciu. Treba lepšie reagovať na tieto nové výzvy na pracovnom trhu preto je dôležité, aby starý program EURES a sieť EURES, aby sa ďalš, ďalej rozvíjali s pilotnými e, zámermi e, pôvodný program EURES a týmto spôsobom mnoho mladých ľudí dostalo stimuly hľadať e, prácu v zahraničí. Tým sa môžeme postaviť výzva. Ďakujem pekne a ja ďakujem eh, spravodajkyni, ktorý spája tri rôzne programy, eh, čo podporí verejné programy sociálnych partnerov, zamestnanosť, mobilitu. Nástroj mikrofinancovania je dôležitým nástrojom na poskytovanie úvera 25 tisíc eur, aby sme mohli vytvárať a eh, sa mohli vznikať malé podniky, nož a európsky, a, služba pre zamestnanosť pomôže pri zamestnávaní jednoduchšia na portáli. Dnes tam bolo viac ako 1 milión pracovných miest. No a čo e, mňa znepokojuje migrácia, e, migrácia z krajín ako Irsko, nušia. Myslím, že mladí by mali cestovať tak, aby mali prístup k rovným informáciám, kvalitným miestam. No a ja by som chcela poďakovať ešte spravodajkyni a dosiahnutým cieľom vítame fakt, že 20 z tých 500 miliónov, ktoré boli alokované komponent progres musí podporiť zamestnanosť mládeže a, a prístup sociálnych podnikov k mikrofinancovaniu, to je tiež veľmi vítané. Nože a m, hm, potrebujeme podporiť sociálnu politiku a sociálnu inklúziu. Ďakujem. Ďakujem pekne. V rámci každý aj ne, nemáme že nikoho. Aha, pardon, vidím, že ešte pán Howitt. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Sociálne hospodárstvo ešte rastie, aj keď zbytok hospodárstva upadá 70 tisíc a milión zamestnancov sociálnych podmienok len vo Veľkej Británii, ako napríklad Future Business Cambridge s európskymi, eh, s európskymi peniazmi, ktorý podporuje eh, rôzne skupiny obyvateľstva No a pri implementácii týchto programov by som chcel požiadať komisára, aby, e, aby e, podporoval podniky, a podporoval financovanie a mikrofinancovanie e, malých podnikov. No a tiež treba zaručiť podporu pre inklúziu ľudí s postihnutím do programu Progresa prostredníctvom organizácií, ktorí, ktoré riadia postihnutý Nože, nože názov tohto programu v angličtine je easy, ale všetci vieme, eh, že eh, sociálne zmeny, teda easy, jednoduché, vôbec nie sú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán komisár Andor, nech sa páči. Hm, veľmi pekne, poslankyne, poslanci na úvod by som chcel poďakovať všetkým za podporu takto nového nástrojov financovania. No a ešte raz by som chcel poďakovať spravodajkyni pani Steinruck, ktorá mala veľký vplyv na vypracovanie tohto návrhu a zaoberala sa dôležitými detailami, pretože skutočne pretože Eh, objem toho nástroja sa skutočne zmenšil, ale myslím, že s kvalitou môžeme skutočne prispieť zmenám. Môže to byť eh, silný nástroj, aby sme dosiahli cieľe stratégie Európa 2020, ale len keď sociálne inovácie budeme brať vážne. Myslím, že príklady, eh, ktoré boli uvedené v diskusii, harmonizácia rodinného a profesionálneho života, inklúzia na pracovný trh a vzdelávanie, to sú veľmi dôležité eh, pre eh, sociálnu inklúziu a to dôležité tiež z hľadiska zamestnanosti, ako aj boja proti chudobe. Mobilita je skutočne európsky pracovný trh bude o 5 až 10 rokov úplne iný z hľadiska mobility, mobility musí byť silnejší, informatívnejší. No a preto tiež pripravujeme ďalšie návrhy na podporu No a dúfam, že dostanete čo najskôr. Som veľmi rád, že tu zaznela podpora pre mikrofinancovanie, hlavne z Írska, pani Harkin, pani Kostolo, a tiež kapacita sociálnych podnikov, sociálneho hospodárstva v Spojenom kráľovstve. No a Európa potrebuje eh, kapacity pre financovanie, musí to pokračovať do ďalšieho obdobia financovania a aj keď je pravda, že nie každý členský štát využíva tieto eh, nástroje, chcel by som vyzvať tie členské štáty, aby eh, zvážili čerpanie z tohto fondu. No a je. Yeah. je mnoho príkladov a ostatné roky, ktoré sa dajú využívať ako vzor a inšpirácia. Spustenie programu EASY skutočne uvali zodpovednosť na komisiu a generálne rejiteľstvo pre zamestnanosť. No a ja myslím, že pri implementácii týchto nástrojov iste budeme môcť počítať s vašou podporou a spoluprácou. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tým končí, alebo teda na záver slovo dostane ešte pani Steinrück. Nech sa páči. Ďakujem pekne všetkým, e, ktorí sa vyjadrili. Kritikov by som chcela požiadať, alebo aby som rada, aby e, spolupracovali na týchto programoch, e, aby tak zvládne záujmy občanov v svojich členských krajinách, pretože je tu nástroj, ktorý vytvára dobré pracovné miesta, pomáha ľuďom postihnutým a znevýhodneným, a aj mladým pomôže nájsť pracovné miesto. Myslím, že komisár máte pravdu. Náš cieľ sme splnili, aj keď ja by som si želal viac tých prostriedkov a to nebolo v našich rukách. Myslím, že mocou easy sa približíme k sociálnej Európe a ďakujem za širokú podporu. Ďakujem pekne. No my ďakujeme vám. Rozprava je týmto ukončená. Hlasovanie buď prebehne zajtra o 12.00. No a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu dnešného programu a to je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu. Posilnenie sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie. No a ako prvá dostane slovo